Um, personal aim is uh, to find a lot of more money for this and this and this. Can you be there a little bit more specific than you have been in your very interesting speech? Thank you. So, ich nehme jetzt noch zwei und dann machen wir die erste Antwortrunde. Ähm, Frau Nevidalova. Ďakujem vám pekne. Pani komisárka, ja by som vás chcela pochváliť na začiatok, že ste sa do toho pustili s veľkou energiou, čo sa mi veľmi páči. Uh, a veľmi sa mi páči aj to, že chcete veľmi podporiť mladých ľudí. A mňa by trošku zaujímalo, či chcete zamestnanosť mladých ľudí riešiť len nejako, že chceme, aby pracovali, alebo máte pripravené nejaké konkrétne riešenia v spolupráci s, s komisariatom pre sociálne veci. Ďalej, čo sa týka odborného vzdelávania. Modernizácia je veľmi zaujímavý výraz, ale chcela by som počuť, čo to konkrétne znamená. A vieme, že pri odbornom vzdelávaní najväčší problém u mladých ľudí je ten, že nemajú pocit, že je to dostatočne dobré vzdelanie a možno sú k tomu vychovávaní od malička, že je lepšie byť právnik ako byť murár. Čiže toto by ma zaujímalo, ako toto chcete riešiť. E, multilingvizmus, e, multilingvizmus znamená veľa jazykov, znamená to, že komisia sa bude snažiť mať viac oficiálnych jazykov Európskej únie v nasledujúcom období. A posledná poznámka, ja som nedávno bola v Barcelone na, na konferencii New Skills for New Jobs a bola tam jedna veľmi zaujímavá poznámka, um, prečo Lisabonská stratégia zrozkotala? Hovoríme o tom, že chceme podporovať vzdelávanie, chceme podporovať, dáme si nejaký rámec, ale reálne pri vzdelávaní každý človek, ktorý sa tomu venuje, vie, že tam nestačí povedať na začiatku, že za 10 rokov chceme dosiahnuť nejaký cieľ, ale treba reálne uvažovať aj nad tým, že vzdelávanie je dlhodobý proces, čo znamená, že keď si stanovíme cieľ, musíme e, myslieť aj na to, že na zmenu tohto systému treba niekoľko rokov. Čiže aby sme neboli neskôr sklamaní, že Európa 2020 nebude taká úspešná, ako očakávame, čo neznamená, že ju nepodporujem samozrejme. Ďakujem vám pekne. Danke, Fissers.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 Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem potvrdiť, že Španielsko je futbalové. Keď som bola naposledy v Barcelone, akurát sa hralo El Clasico, ak to správne hovorím po španielsky, Madrid proti Barcelone, takže Španieli sú naozaj veľkí podporovateľia športu. Uh, ja by som sa ale chcela spýtať tak trošku vážnejšie. Uh, v tej stratégii o športe alebo v tej vašej diskusii je veľmi dobré, že sa otvára, ale nie som odborník, chcem vedieť váš názor, ako je možné zastúpiť tam všetky druhy športu. Nielen teda hovoriť o futbale alebo o hokeji, ktorý je najpopulárnejší na Slovensku momentálne, ale určite aj o menšinových športoch, ako je napríklad curling alebo podobne ďalšie druhy športu, ktoré ani možno mne nenapadnú niektoré. A napríklad šach, ktorý niektorí ľudia považujú za šport. Čiže toto by ma možno zaujímalo, ako to vy chcete riešiť. A chcem vás uistiť, že Európsky parlament naozaj šport zaujíma. My sme s pánom Veletom aj v skupine Friends of Sport, také neformálne, kde sme teda veľmi chceli si vydobiť aj miesto na majstrovstvách sveta momentálne vo futbale, ktoré sú v Južnej Afrike, ale bohužiaľ nám to nevyšlo ale snad niečo podobné sa bude dať v budúcnosti. Ďakujem vám pekne. Mrs. Padilla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 situación. Y en ese sentido, pues, eh, coincido con, con esta parte final de su intervención. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Thank you very much. I never believed that somebody could speak with more, with more speed than I am speaking normally. Congratulations. So, es war sehr informativ.